Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo mjesta i da nastavimo. Takže, milí kolegovia, dovolte, aby sme začali naše ďalšie rokovanie. Keby ste prosím zasadli. Teraz budeme mať rokovanie spolu s Výborom pre kultúru a vzdelanie. V prvom rade chcem privítať medzi nami pani Silviu Kosta, ako aj všetkých členov výboru pre kultúru a vzdelávanie, ktorí prišli medzi nás. Budeme hovoriť o kultúrnej diplomácii ako e, pokračovanie nášho príspevku k materiálu komisie, ktoré sa nazýva Kultúra vo vonkajších vzťahoch Európskej únie. Vítam medzi nami dvoch expertov, ktorí sem prišli pani Sana Chustaty, ktorá je riaditeľkou e, a pana Gottfrieda Wagnera, ktorý je konzultantom komisie v oblasti úlohy kultúry vo vonkajších vzťahoch EÚ. Vítam medzi nami oboch. Naš, naša diskusia o tom, ako môže hlavný kultúrny prúd byť e, v zahraničnej politike užitočný pri mediácii a riešení konfliktov, je aktivita, ktorú začal Výbor pre kultúru a vzdelanie v už predchádzajúcom e, volebnom období a my pokračujeme teraz v tejto práci. Najprv dám slovo pani Silvi Kosta, ktorá je predsedničkou výboru pre kultúru a vzdelanie, aby povedala niečo o tých rôznych krokoch, ktoré sa vyvíjajú na úrovni výboru, ako aj komisie v kontekste dokumentu e, Kultúra vo vonkajších vzťahoch EÚ. Nech sa páči, máte slovo. Budem hovoriť po taliansky, ak dovolíte. Aby sme zachovali pluralitu jazykov a kultúrnu rozmanitosť. Chcela by som sa poďakovať eh, podpredsedovi Plenkovičovi, ako aj predsedovi eh, pánovi Brokovi, za túto veľmi zaujímavú iniciatívu, ktorú sme samozrejme chceli zdieľať, pretože sme mali prednedávnom eh, vzájomnú výmenu názorov a myslím si, že parlament prostredníctvom našich dvoch e, výborov môže klásť väčší dôraz na e, externé záležitosti. A to tým, že budeme propagovať e, úlohu občianskej spoločnosti, kultúrnych princípov. A preto kultúrne vzťahy a kultúrna výmena sa stávajú čoraz zá, základnejším prvkom Európy a stredomorského priestoru. A je to zároveň spôsob, ako môžeme ovplyvňovať e, túto oblasť. Dnes stojíme pred výzvou nielen ako Európania, ale aj ako krajiny zo strany radikalizmu, eh, ktoré sa snažia udusiť eh, eh, demokraciu prostredníctvom aktov terorizmu. A myslím si, že práve kultúrna diplomácia sa musí stať prierezovou aktivitou a súčasťou našej zahraničnej politiky a musíme posilniť v systéme zahraničných eh, vzťahov dimenziu kultúry. Myslím si, že toto je aspekt, eh, ktorý sme videli už na plenárke v Štrasburgu, kde bolo povedané, že Európsky parlament by mal v, tejto, v tomto zmysle hrať významnú úlohu a kde by sme mali ovplyvňovať našich bezprostredných e, susedov. E, pretože vidíme mnohé útoky na to, čo môžeme považovať za symboly kultúry či náboženstva, a to aj so zbraňou v ruke, a ktoré jednoducho nerešpektujú základné ľudské práva. E, preto sa náš výbor rozhodol napredovať aj v tomto ohľade a venovať, sa toto, venovať toto stretnutie základným ľudským eh, eh, právam. A myslím si, že musíme prijať zodpovednosť a prijať veľmi konkrétne návrhy. Eh, na výbore pre kultúru v predchádzajúcom volebnom období sme prijali správy e, o kultúrnej dimenzii zahraničnej politiky Európskej únie, kde sme hovorili, že musíme presadzovať e, e, práve tento rozmer Európskej služby pre vonkajšiu činnosť oveľa viac, kde a urobiť to tak, aby sme sa zasadili o silnejšiu kooperáciu v oblasti kultúry s inými krajinami, aby sme mohli začať hovoriť o kultúrnej politike, ktorú zdieľajú viaceré členské štáty, aby sme presadzovali také ciele e, v rámci e, kultúrnych otázok sociálneho dialógu e, tak v stredomorskej oblasti, ako aj iných európskych krajín. A takisto máme zámer zintenzívniť spoluprácu v tejto oblasti na tom, e, čo by sa dalo nazvať ochranou kultúrneho dedičstva, pretože je to e, majetkom nás všetkých, nie len tých krajín, kde sa bezprostredne e, tieto pamiatky m, nachádzajú. A to znamená napríklad posilniť e, kultúrny e, priemysel a samozrejme zdôrazniť a zvýšiť e, expresivitu našich hodnôt e, súvekosti e, v tomto ohľade. Samozrejme, to si zahrňa a vyžaduje nové kompetencie a zintenzívnenie vzájomnej výmeny a spolupráce predovšetkým s kultúrnymi inštitúciami, s univerzitami, aby sme vyvážili kompetencie v tejto oblasti. Čiže v podstate je to veľká modifikácia, veľká premena, e, ktorá sa v súčasnosti deja. Musíme samozrejme zabezpečiť e, mobilitu tak e, umelcov, ako aj významných diel. A to je aj téma, o ktorej sme hovorili na pôde parlamentu, o témach, ktoré boli častokrát priehľadané a to je téma z intenzívnejšej spolupráce v oblasti e, vedomostí a kultúrnej identity. Ja som si istá, že e, môžeme naozaj spolu e, prejsť hodný kus cesty pri formulovaní novej legislatívy a myslím si, že v tomto momente je toto iniciatíva zo stranu pána Šulca, ako aj e, konferencia, ktorá sa nedávno uskutočnila v Taliansku o e, medzireligióznom diskurze. A tu je predovšetkým otázka e, vedomosti, a respektíve povedomia. A dnes by sme mali začať e, toto zamyslenie nad e, politikami, ktoré by sme mohli zdieľať a začneme tým, že budeme čerpať z konkrétnej skúsenosti, ktorú vytvorili ostatné e, roky na základe iniciatívy, ktorá sa nazýva More Europe, ktorá je realizovaná niektorými kultúrnymi inštitúciami, predovšetkým prostredníctvom siete EUNIC, kde je 10 účastníckých krajín a 15 strategických e, e, zemí. Nová legislatíva, ako aj nové voľby e, nám ešte neumožnili o tejto téme hovoriť predtým, takže som veľmi rada, že som mohla prijať túto ponuku výboru a FED a dať priestor práve takýmto skúsenostiam a vytvoriť tak veľmi solidný e, základ, ktoré, na ktorý by sa dali našetnúť aj strategické línie do budúcnosti. Môžem teraz teda odovzdať e, slovo e, nasledujúcemu rečníkovi, ktorý prednesie prezentáciu nielen výsledkov, ale bude načatávať aj určité riešenia do budúcnosti. Takže ak mi kolega Plenkovič dá súhlas, dám eh, slovo eh, pani Sana Učtaty, riaditeľke organizácie More Europe External Cultural Relations a pani Gottfriedovi Wagnerovi, eh, projektovému poradcovi pre iniciatívu More Europe. A ako som... Takže pani Uštáty, máte slovo. Nech sa páči. 10 minút maximálne. Každý z vás. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, podpredseda, vážení poslanci a poslankyne, je mi cťou, že tu môže byť dneska v mene konzorcia, ktorí realizovali prípravu akcie Kultúra vo vonkajších vzťahoch EÚ a taktiež v mene More Europe, ktorej členovia sú súčasťou konzorcia a sú veľmi aktívni vo týchto vonkajších kultúrnych vzťahoch od začiatku e, aktivity v roku 2011. Chcem sa vám poďakovať za príležitosť v tomto spoločnom výbore riešiť kultúrnu diplomáciu Európskej únie, kultúrne vzťahy, ako aj sledovať prípravnú akciu EP, ako aj výboru pre zahraničné otázky a výboru pre kultúru, ako aj ďalšie kult- inštitúcie EÚ, ktoré sú tu prítomné. Ako sa povedalo, kultúrna diplomácia, vonkajšie vzťahy sú mimoriadne dôležité pre EÚ, i keď nie sú ešte súčasťou strategického rámca sú to dôležité aspekty pre členské štáty, pre európsku kultúrnu sieť, pre umelcov, prevádzkovateľov kultúry, občianskú spoločnosť Európy a v tre- tretich krajín, aj susedských krajín, alebo v e, krajinách strategického partnerstva Skôr ako prejdem k samotnej veci, by som chcela uviesť rámec a politický kontext, v rámci ktorého sa začalo s prípravnou akciou. Ako pani Silvia Kosta už povedala, Máme tu správu a uznesenie Európskeho parlamentu o kultúrnej dimenzii európskych vonkajších vzťahov, ktoré E, kde iniciatívu vynul výbor pre kultúru. A chcela by som zdôrazniť niektoré dôležité prvky, e, ktoré viedli k uzneseniu Európskeho parlamentu, aby ste získali celkovú predstavu o, o politickom rámci. Najprv zmluva, zmluva EÚ a jej článok 167 odsek 3 vyžadujú, aby Únia a členské štáty podporovali kultúrne aspekty v svojich medzinárodných vzťahoch. Po druhé, Európska únia je účastníkom dôležitého dohovoru z roku 2005 UNESCO o kultúrnej diverzite, čím sa zavezuje k tomu, že kultúrna rozmanitosť bude zásadnou súčasťou vonkajších vzťahov EÚ. Ďalším dôležitým rámcom je Európska agenda pre kultúru a je tretí pilier, ktorý sa zameriava na presadzovanie úlohy kultúry vo vonkajších vzťahoch EÚ. Rovnako je dôležité uviezť závery rady a francúzske a slovinské predsedníctvo v tejto súvislosti, potom správa Šake a uznesenie EP, po ktorom prišlo k ďalšiemu politickému vývoju na rôznych inštitucionálnych úrovniach. Spomeniem len niečo. Od roku 2011 až 2014 Viacero predsedníctiev EÚ uskutočnilo stretnutia vyšších predstaviteľov ministerstiev kultúry a zahraničných vecí a tieto rokovania sa ukázali ako nové fórum pre diskusiu úlohy kultúry vo vonkajších vzťahoch a podporujú takto integrovanejší, strategickejší prístup. V roku 2012 Európska komisia zvolala expertnú skupinu, ktorá mala vypracovať strategický prístup ku kultúre v zahraničnej politike a Čína sa stala takýmto testovacím prípadom. Táto expertná skupina vychádzala z koncenzu, že je potreba aj pridaná hodnota v zosilnení aktivít v oblasti kultúry nad rámec existujúcich bilaterálnych vzťahov v každom členskom štáte. V tomto kontexte v máji 2013 rada zdôraznila očakávania pre konkrétne akcie kroky, ktoré sa majú prijať v kultúrnych vzťahoch medzi EÚ a Čínou, aby sa preverili niektoré prístupy skôr, než sa rozhodne o ich rozšírení na ďalších strategických partnerov. Uskutočnilo sa viacero akcií podujatí, napríklad zmapovanie kultúrnych a tvorivých terénov EÚ a Číny. To je prvý prehľad, ktorý ukazuje možnosti, problémy, nové predstavy, výzvy vo kultúrnej spolupráci medzi EÚ a Čínou. Ďalší vývoj na institucionálnej úrovni sa uskutočnil v rámci vonkajšej služby EÚ, napríklad vymenovanie vyššieho poradcu, ktorý zodpovedá za kultúrne otázky. A je to aj práca vykonávaná e, na tomto útvare v otázke zaintegrovania kultúry do politických nástrojov, ako je napríklad nástroj partnerstva alebo nástroj, ktorý prispieva k stabilite a mieru. V roku 2014 maji Európska vonkajšia služba zorganizovala seminár o kultúre v konflikt, konfliktných oblastiach, kde bola prípadová štúdia práve Ukrajina, aby sa zistilo, čo sa stane, ak zohľadníme v takýchto konfliktoch aj kultúru. Získali sa nové poznatky, konkrétne odporúčania a Niektoré z nich sa realizujú v rámci nástroja, ktorý prispieva k stabilite a mieru. Súčasne s týmto vývojom Európsky parlament odhlasoval rozpočet pre prípravnú akciu Kultúra vo vonkajších vzťahoch, čo realizovala Európska e, komisia cez konzorcium, ktoré vedie e, Goetheho inštitút a Európska kultúrna nadácia v Amsterdame, Bozar v Bruseli a konzultačná spoločnosť SBPN, Think tanks Maastrichtu. Uh, Francúzsky inštitút, Britská rada, Dánsky kultúrny inštitút a IFA, Ústav pre medzinárodné kultúrne vzťahy zo Stuttgartu. Je, zapájajú sa do neho aj medzinárodne známi nezávislí experti. Prípravná akcia mala za cieľ podporiť uvažovanie o politikách a posilnenie kultúry vo vonkajších vzťahoch EÚ a príprava, na prípravu budúcich akcií v tejto oblasti. Ako sme už povedali, bolo do nich zahrnutých 16 krajín z južného a východného susedstva, 10 strategických partnerstvov, partnerov EÚ. Taktiež sa zmapovala situácia v 26 individuálnych krajinách. Výsledkom boli správy individuálne a potom je tu komplexná správa s odporúčaniami, prototypmi a pilotnými projektami prípravná akcia zdôraznila výrazný potenciál pre kultúru vo vonkajších vzťahoch EÚ a potvrdila, že mnoho ľudí na celom svete má veľký záujem o zapájanie sa e, po kultúrnej stránke do stykov s Európou. Skôr než dám slovo Gottfriedovi Wagnerovi, by som chcela ešte spomenúť dve ďalšie odporúčania, ktoré považujeme za veľmi dôležité. Poprvé, kultúrne vzťahy by nemali byť obmedzené len na prezentáciu európskej kultúry druhým. Namiesto toho by mali ukázať e, tie rozmanité skúsenosti Európy napríklad budovaní kapacít, spravovaní spoločnosti. Mali by sa podporovať vzťahy medzi e, občanmi a podobne. A po druhé, vidíme potrebu vyvážiť zodpovednosť vlády a autonómnu, auto, s autonómnym životom umenia. Ďakujem vám za pozornosť, tu by som skončila. <clears throat> Ďakujem. Z mojej strany vám môžem poďakovať e, za pozvanie. Ja som veľmi rád, že sa môžem prihovorať e, k obidvom výborom. Vraciam e, sa z Tuniska a viete si predstaviť, ako mnou otriasla správa útoku v múzeu ktorá je veľkou ranou nielen pre kultúru, ale aj pre demokraciu. A práve tento zmysel pre urgentnosť e, ovplyvní trochu môj dnešný príspevok a e, poukážem na niektoré fakty, ktoré sú uvedené aj v dokumentoch, ktoré dostanete a takisto aj navrhnem niektoré body pre ďalšiu diskusiu. E, samozrejme, prípravné kroky bolo zozbierať e, dôkazy, ktoré poukazujú na to, že existujú, e, existuje dôvodci mysleť, že kultúra by mohla výrazne obohatiť a rozvinúť e, službu pre vonkajšiu činnosť. A samozrejme existuje aj veľmi silný dopyt po kultúre. Nielen za hranicami, ale aj mnoho členských štátov pochopilo, že je veľmi zaujímavé poslať Európu na túto cestu. A takisto existuje aj veľmi široká vzájomná dohoda, pretože keď hovoríme o kultúrnej diplomácii, ktorá je založená na e, pocite vzájomnosti, vzájomného načúvenia a vzájomného vytvárania nových hodnôt. A nezabúdajme, že v súčasnosti jednáme eh, v prostredí veľmi silnej eh, konkurencie eh, a myslím si, že Európa sa musí spamätať a postaviť sa na mnohy v tomto zmysle. Väčšina partnerov v prípravných krokoch poukázala na to, že takýto krok e, bude prínosný tak pre Európsku inštitú, európske inštitúcie, ako aj členské štáty. E, je to skôr o e, vzájomnom obohacovaní tak štátov. Nie je to nejde tu o vytváranie akýchsi umelých medzinárodných európskych hodnôt. Hm. Bude to prínosná situácia aj v hospodárskom hľadisku pri implementácii, pretože hovoríme o zdieľaní e, zdrojov jednotlivých členských štátov, inštitúcií a existuje toľko možností e, vytvoriť spoločný e, fond, ktorý by jednak priniesol úspory a jednak by priniesol lepšie zacielenie činnosti. A keď hovoríme o e, budúcných e, strategických možnostiach, musíme vedieť, kde sa môžeme vzájomne doplňať. Samozrejme je tu veľká potreba následných krokov. Sú to kroky, ktoré sú orientované na jednotlivé stratégie, na jednotlivé politiky, pretože potrebujeme E, ďalšie rozvinutie politického rámca, e, pretože ľudia čakajú, kedy táto prípravná akcia sa pretaví do skutočnosti. A chcel by som spomenúť e, niektoré veľmi zaujímavé aktivity, ktoré v súčasnosti prebiehajú, pretože ľudia nemajú úplný prehľad o situácii. Napríklad E, pobočka Európskeho kultúrneho programu, ktorý bol založený e, v Kieve, ktorý rozvíja vzťahy so susedmi e, alebo decentralizovaný kultúrny program v Tunisku, ktorý manažuje tak delegácia EÚ, ako aj partnery. Je tu twinningová schéma medzi Európskou úniou a, a Azerbajžanom. A, a je to veľmi dôležité pre tvorbu politiky eh, v krajine, eh, ktorá eh, sa nachádza vo fáze zmien. A samozrejme, takáto stratégia by umožnila aj zlepšiť našu konkurencieschopnosť. A som veľmi rád, že DG DEFCO prináša opäť na stôl aj záležitosti e, obchodného a priemyselného rozvoja. E, samozrejme, táto stratégia pozostala z dvoch častí nástroje zahraničnej politiky a nástroje, ktoré e, prispievajú k mieru a stabilite, ktoré budú otvorené od roku 2016 a sme otvorení aj ďalším možnostiam. Myslím si, že budeme robiť aj filmové festivaly európskeho filmu eh, v tretích krajinách. Eh, samozrejme, eh, to je aj podporované kultúrnym výborom. A takisto UNIC implementuje projekt, ktorý sa nazýva Kultúrne kryžovatky. A chápem, že existujú nové spôsoby, ako zlepšiť kapacity eh, jednotlivých eh, inštitúcií vrátane Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Čo sa týka nástrojov a formulovania politiky, tuto, má, tuto vidíme veľmi slubný eh, trend. V súčasnosti pripravujeme stretnutie viac ako 800 Eh, aktérov v oblasti kultúry, eh, ktorí sa stretnú na eh, spoluorganizovanom fóre a kam to až zájde, ťažko povedať. Pred niekoľkými rokmi sme mm, vydali komunike, ktoré viedlo ku konečnej agende pre kultúru. A mm, čo potrebujeme, je strategický rámec, ktorý by bol solidný a zdravý a odolný. Otázka je, kde potrebujeme byť aktívni Chcel by som spomenúť 5 základných oblastí. Ja nechcem zachádzať do podrobností. V prvom rade, čo potrebujeme, je e, oblasť vysporiadavania sa s konfliktnými e, e, oblastiami nielen na juhu či východe, ale aj na juhovýchode. Potom ďalším bodom je vytváranie dodatočných kapacít a ich školenie. Treťou oblasťou, a toto je môjmu srdce blízke, mali by sme sa pripraviť na veľmi zložité situácie, ktorým v budúcnosti môžeme čeliť. Predstavte si, že dohoda o jadrovej otázke bude vyriešená, nemali, nemali by sme mať pripravené už európske laboratórium na riešenie tejto otázky, pretože mladé generácie e, už čakajú e, na to, kedy im bude umožnený vzájomný dialog. E, štvrtá oblasť je občianská spoločnosť. Kultúra je privilegovaným nástrojom, ktorý môže podporiť občianských aktivistov pri ich úsilí o zmenu. A samozrejme, po piaté je to rozvoj kontaktov. Aby sme dosiahli pokrok v týchto piatich oblastiach, potrebujeme takisto aj e, manažerský dôkaz, že toto sa dá dosiahnuť, keď dáme e, naše prostriedky dohromady, aby sme vedeli naozaj spolupracovať, bez toho, aby sme do, vytvorili nejakú dodatočnú vrstvu v byrokratickom aparáte. Je to predovšetkým o poskytnutí stimulov prostredníctvom toho, že dáme dohromady naše e, prostriedky a očakávame od vlád, že sa ujmú vedúcej úlohy e, v týchto ohľadoch. E, a týmto spôsobom môžeme dokázať, akým spôsobom rozličné kultúrne ustanovizne môžu spolupracovať v rámci jedného štátu alebo viacerých štátov. Musíme samozrejme vyhľadávať nové zdroje prostredníctvom verejno-súkromných prostredníctvom zodpovedného podnikania ale aj prostredníctvom e, európskych podnikov, pretože tí chápu dôležitosť kultúrnej komunikácie. Takže tieto opatrenia môžu byť pripravené a keď sú to vhodné riešenia pre Európu, e, tí by mohli podobné riešenia podporovať v tretích krajinách. A samozrejme dôležitá je aj vizibilita Európskej únie a Európy a nepochybne musíme investovať do nových e, spôsobov, ako využívať e, modernú technológiu v prospech kultúry. E, to znamená vytvorenie nových nástrojov. Posledný bod. Čo by tieto dva výbory mali urobiť ako nasledovný krok? Čo vlastne máme v zálohe v tejto, v tejto dimenzii prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť? Hm je to moja prozba ako zástupca občianskej spoločnosti eh, a tu zastupujem rakúske mimovládky, eh, musím povedať, prosím, pomôžte inštitúciám, aby vytvorili strategický rámec a vytvorili ho správne. Eh, potrebujeme zlepšenú politiku, aby sme toto zvládli dobre, aby to bolo vyvážené. Aké nástroje môžete využiť, to samozrejme nie je na mne avšak existujú už nazbierané skúsenosti, predovšetkým vo výbore pre kultúru v Európskom parlamente, ktorý je veľmi dôležitý pre e, Európsku komisiu a pre Európsku službu pre vonkajšiu e, činnosť. Takže pomôžte nám to sformulovať, e, sformulujte demokratickým spôsobom rámec pre fungovanie tej, takéto kultúry. A druhý krok, a treba povedať, že nepotrebujeme plánovanie na dlhodobej a strednodobej e, úrovni, avšak potrebujeme aj e, krátkodobé, rýchle akcie a reakcie a na to potrebujeme samozrejme zdroje. E, prečo by sme nemali mať rýchly zdroj kultúrnej reakcie? Tie by odviedli fantastickú prácu. Virtuálne múzeum v Mosule, keď sa snažíme obnoviť to dedičstvo, ktoré bolo zničené, ako Napríklad e, e, kievská škola, e, ktorá zjednotí kultúrnych aktérov z Ruska a Ukrajiny, Kieva. A naozaj stačí málo prostriedkov, aby sa zlepšili podmienky týchto ľudí a umožnil im ďalší fundraising. Takže orientovanie sa na politiku, dlhodobé, srednodobé, ale aj krátkodobé riešenia, tak aby sme boli schopní rýchlej reakcie, ktoré by mohlo Eh, administrovať konzorcium. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne, pán Wagner. Teraz otvorím diskusiu. Teraz pán Milan Mond, ako sa, sa ako prvý hlásil o slovo. En primer lugar quisiera pues celebrar mucho que tenga lugar este debate y en fin rendir homenaje. Chcel by som oceniť túto diskusiu chcem eh, najmä poďakovať eh, pani Kostas predsedničke výboru pre kultúru a taktiež pánovi Brokovi výboru, predsedovi výboru AFET, ktorí umožnili toto stretnutie v takomto formáte. Kultúra vždy podporovala diplomáciu no, kultúrne výmeny. Rôzne vzťahy boli vždy súčasťou dobrých vzťahov medzi jednotlivými národmi a krajinami. Myslím si, že je to súčasťou um, ehm, akési mekej eh, pomoci a taktiež e, sa môžeme pozrieť na to, ako ju mnohé významné krajiny používajú. Pani Silvia Kosta um, ehm, v úvode povedala niečo veľmi správne. Myslím, že kultúra je veľmi dôležitá najmä v kontexte napríklad Tuniska. Ja ako Španiel mám veľmi blízko k kultúre. Myslím, že musíme trvať na tom, aby sa presadovali naše hodnoty. My sme už svoje hodnoty zakorenili. E, niektorí mm, sa snažia vyvolávať e, konflikty, ba až civilizačné konflikty. My sa však musíme snažiť o to, aby sme s týmito krajinami udržiavali vzťahy, aby sme organizovali rôzne podujatia a snažili sa udržiavať dialog, aby panovalo prostredie diverzity a tolerancie. Viete, že v minulosti boli vzťahy aj zložité, ale napriek týmto ťažkostiam máme pred sebou, um, ale aj za sebou dlhé, dlhodobé a pozitívne vzťahy aj v oblasti kultúry. Kultúra sa netýka len zúrazňovania spoločných koreňov, ale taktiež spoločných hodnôt, ako napríklad tolerancie, diverzity, dialogu a tak ďalej. Teda čokoľvek, čo podporí a zvýši kultúrnu prítomnosť, myslím si, že Európa je kultúrnou veľmocou, je pozitívne. Žiaľ, niektorí sa snažia vytvárať kultúru konfrontácie. Ehm, toto musíme nahradiť kultúrou dialogu, tolerancie a diverzity. Ďakujem pekne, pán Milan Mon. Teraz by som dal slovo Jensovi. Ďakujem. Ďakujem pani Kosta za dobré spoluvedenie oboch našich výborov. Ďakujeme aj za upozornenie na správu, na ktorú sa veľmi tešíme. Ja som mal to šťastie ešte predtým, ako som začal pôsobiť vo výbore AFET, že som pracoval v Goetheho inštitúte. To znamená kultúrna práca e, na medzinárodnej úrovni, konkrétne e, v Južnej Afrike som zastupoval kultúrne záujmy Nemecka. Táto iniciatíva vznikla práve preto, že táto zahraničná um, spolupráca eh, nedostatočne zahrňa aspekty kultúry. Vznikla eh, s týmto cieľom aj medziskupina, tá sa orientuje aj na cestovný trh. Myslím si, že je to veľmi dôležitý signál aj toho, že poslanci eh, z viacerých výborov sa tu zjednotili s cieľom viesť dialog. No, súvisí to aj s našimi náboženskými dejinami. Mm, spomenul to napokon aj pápež, že by sme sa mali venovať našim náboženským koreňom. Ja prichádzam z krajiny, eh, kde je pečať európskeho dedictva eh, jedna z najvýznamnejších eh, tém, taktiež téma integrácie, tá súvisí s otázkou jazyka, identity, um, um, fáza reformácie v dejinách bola v tomto smere um, kľúčová priam až zlomová. Niektorí poslanci, ktorí už nepôsobia v Európskom parlamente, e, tvoria skupinu e, Soul for Europe, teda Duša Európy. Existuje veľká skupina poslancov, e, ktorí sa takýmto spôsobom angažujú, snažia sa prizývať aj takýmto spôsobom na stretnutie pána Wagnera, ktoré má prebehnúť na jeseň. Ďalšia téma, ktorou sa už zaoberá výbor pre kultúru, je téma európskeho kultúrneho dedictva ako um, téma roka 2018. Ja si myslím, že aj výbor AFED by sa mal tejto téme začať intenzívnejšie venovať a mali by sme viac túto tému využiť na vnútorné posilnenie európskej identity aj v otázkach susedstva, ale aj to využiť vo vzťahoch k iným susedným krajinám. Ešte raz srdečne vďaka za túto iniciatívu. Ďakujeme pekne. Prosím všetkých kolegov, aby nehovorili dlhšie ako dve minúty, pretože e, tlmočníci musia odísť o 18. hodine 30. minúte. A teraz pani Diakonu má slovo. E, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi ma teší, že e, tu dnes sedíme a že o týchto témach hovoríme. Poviem aj dôvod prečo v 70. rokoch po dlhom, teda už veľmi dávno, bol turné eh, divadelnej skupiny a toto turné sa uzavrelo večerou na našom veľvyslanectve v Washingtone. Tí, ktorí, ktorí pracovali na veľvyslanectve, oslovili nás, hercov, a povedali nám, neviete si ani predstaviť, keby sme ľudia k nám dnes prišli, takí, ktorí ešte nikdy naše veľvyslanstvo nenavštívili a ktorých sme my nikdy nesmeli navštíviť a dnes prišli k nám, pretože ste tu aj vy. Vtedy som si uvedomil, čo znamená pojem kultúrna diplomacia, aký dôležitý e, je to pojem. Preto som sa snažil aj potom vo svojej krajine oživovať tento koncept. Ja som eh, zostávala mnohé významné pozície v, vo svojej krajine v oblasti kultúry a obávam sa však, že tento koncept eh, ani v súčasnosti ešte v Rumunsku neexistuje dostatočne v rozšírenej forme. Existujú rozličné kultúrne inštitúcie, ktoré veľmi, do, veľmi dobre mm, pôsobia, pracujú, ale myslím si, že zároveň potrebujeme mať eh, tento koncept. toho, že tu dnes sedíme, ma naplňa nádejou, e, že môžeme byť príkladom, že Európsky parlament môže byť príkladom aj pre naše krajiny, najmä napríklad aj pre Rumunsko, aby si uvedomili, aký dôležitý je tento nástroj. Mm, na tomto nástroji totiž bola postavená rímska ríša. Všetko to, čo dnes máme ako kultúrne dedičstvo v Európe, máme preto a vďaka tomu, že rímska ríša okrem armády používala aj kultúru. Teraz pani Trupa. thank you very much. I would like to start uh, to say that I regret... Ďakujem pekne. Na úvod som povedať, že mi ľúto, že e, tu nie je viac kolegov. Ja by som bola rada, keby sa viac kolegov e, zúčastňovalo tejto spolupráce medzi výborom AFED a KULT. Chcem sa poďakovať obom našim hostom za ich príspevky. Myslím si, že Kultúra by mala byť integrálnou súčasťou e, európskej zahraničnej politiky. Existuje totiž naliehavá potreba, ktorú teraz vidíme aj vzhľadom na prebiehajúce konflikty. Je tu naliehavá potreba viesť dialog. Nemalo by to prebiehať ako diplomácia z hora nadol, ale skôr by sa do toho mali zapájať kultúrne inštitúcie, mimovládky, občianská spoločnosť, rozličné kultúrne projekty v EÚ, ale aj v tretich krajinách. Myslím si, že takýto prístup môže byť isto predanou hodnotou, pretože to môže umožniť e, osloviť aj ľudí, ktorých by sme inak nemohli osloviť. Myslím si teda, že je naozaj mimoriadne dôležité oživiť tento dialog, viac do neho investovať. A to, čo sa spomenulo na záver vášho vystúpenia, pán Wagner, naozaj chcem podporiť, pretože podľa mňa je dôležité vytvoriť e, tento um, kultúrny fond rýchleho zásahu. Vidíme, že prebiehajú mnohé konflikty, sú tu rozlišné potreby a pritom dialog, e, rokovania v týchto krajinách môžu ponúknuť e, rôzne možnosti, príležitosti, najmä napríklad aj mladým ľuďom, aby sa mohli stať súčasťou tohto otvorenia a hľadania iných e, fóriem riešenia konfliktov a aby sa mohli stať súčasťou kultúrnych projektov. Bola by som rada, keby výbor AFET e, si toto vzal k srdcu, aby sa k tomu e, postavil jednoznačnejšie v budúcnosti pán Castaldo. Grazie, prezident. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj našim hostom, pani predsedničke Koste, ako aj e, spravodajcom. Myslím si, že táto iniciatíva je veľmi vhodná. Predovšetkým preto, že prepojenie medzi e, zahraničnými záležitosťami a kultúrnymi e, vzťahmi je trošku e, zabudnutá, ale o to dôležitejšia záležitosť, e, pretože tá práve kultúra je e, najlepšou veľvyslankyňou, ako si môžeme e, prijať. Predovšetkým teraz e, v týchto e, chvíľach, ktoré sú nesmierne dôležité, kde sa stretávame e, s fundamentalizmom a rôznymi formami radikalizmu. E, v podstate je to určitý stret e, civilizácií. A musím povedať, keď som bol na pozorovateľskej misii v Tunisku, musím povedať, že nie je náhoda, že terorizmus sa sústreďuje v prvom rade na kultúru, pretože tá prekonáva bariéry a rieši vzájomne e, dve záležitosti bez toho, e, že by jedna mohla existovať bez druhého. Preto musíme tlačiť na konkrétne projekty a pani Wagner, pán Wagner mal e, pravdu, keď hovoril o kultúrnom programe v Tunusku ktorý má urýchliť postupný e, kultúrny prerod e, tejto e, krajiny. Ale musíme samozrejme zabezpečiť, aby tu bola absolútna koherencia medzi diplomatickou politikou a kultúrnou politikou, pretože ináč si budeme oslabovať našu kredibilitu. Pretože musíme zájsť nad rámec toho, že každý štát bude mať určité penzum projektov v tejto oblasti. A samozrejme musíme pokračovať na tejto nastúpenej e, ceste, e, kým e, tieto konflikty nebudú nahradené kultúrnou silou. Ďakujem, pán Castaldo. A teraz pán Peterle. Much, Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi ma teší, že máme dnes priestor viesť túto diskusiu. Chcem sa poďakovať za odporúčania našich rečníkov. Súhlasím tým, že je obrovský nevyužitý potenciál v tejto oblasti. A myslím si, že je to súčasťou kultúrnej identity európskej politiky. Niekedy je najlepšie, najúčinnejšie práve cez kultúru porozumieť tým druhým. Podarilo sa uskutočniť rozširovanie Európskej únie, ale myslím si, že projekt Zjednotenej Európy ešte nie je završený a tu vidíme naozaj veľký nevyužitý potenciál. Môžeme urobiť o mnoho viac v oblasti kultúry, a o čo intenzívnejšia bude táto výmena, o to jednotnejšiu budeme mať Európu. A tretia poznámka. Ja som navštívil s kolegami v parlamentnej delegácii Indiu a všetci partnery v našich diskusiách eh, hovorili, že sa musíme viac angažovať v vlasti kultúry. No a v neposlednom rade musím povedať, že ma veľmi potešilo, že Európsky parlament sa rozhodol zorganizovať eh, filmový festival a na vlastné oči som sa presvedčil o tom, aké to bolo významné pre našich občanov, pre filmových producentov, ale aj pre nás samotných. Myslím, že sme týmto um, uspokojili všetky tieto tri potreby. Ďakujeme pekne. Pani Ward. Is that on? Yeah. <laughs> Sorry. Um, this is perhaps the most exciting. Toto je pravdepodobne najzaujímavejšia diskusia, ktoré som sa zúčastnila, odkedy som tu v parlamente. Ja som totiž dôkazom takýchto programov. Ja som sa stala e, spolitizovaná práve e, kvôli takéto činnosti. Ja ako umelkyňa som e, bola poctená pracovať na pilotných projektoch a programoch, ktoré mali za cieľ priblížiť kultúrnych eh, činiteľov, eh, eh, spojiť ich na spoločných projektoch, vytvárať kapacity v krehkých, zraniteľných štátoch. Teda ja chcem upozorniť na ľudí, ktorí pracujú bok po boku, učia sa navzájom od seba. Myslím si, že práve toto je veľmi dôležitý prvok Pôsobila som ako členka platformy pre medzikultúrnu Európu predtým, ako som sa stala političkou a spomínam si, že som navštívila Severné Írsko, kde sa umenie využívalo ako naozaj veľmi dôležitý nástroj v podpore mieru. Mm. Umenie a kultúra sú naozaj mimoriadne dôležité. V situácii, kde sa všetko zdá nemožné, umenie môže byť tým premostením k novému svetu, kde ľudia zabudnú na e, to, čo ich rozdeľuje, nájdu ten e, ľudský prvok, ktorý ich spája a dokážu potom e, vybudovať nový štát, nové iniciatívy a dokážu spolu nažívať bok po boku. Minulý rok v lete v auguste som navštívila jedno miesto, kde som si prezrela mladí, mladých ľudí a ich projekte, kde mladí Ukrajinci, mladí Rumunci, Rumuni, ale aj Briti e, diskutovali, e, využívali kultúru ako nástroj, aby sa lepšie spoznali. A naozaj to na mňa urobilo veľký dojem, pretože títo mladí ľudia boli spolu v jednej miestnosti a zároveň niekde inde dospeli medzi sebou bojovali. Toto je dôležité mať na pamäti do budúcna. Naozaj chcem veľmi vysoko oceniť túto iniciatívu. Ďakujeme pekne, pani Ward. Teraz Eduard Kukan. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať za to, že bolo toto stretnutie zorganizované v takomto zložení. Tiež sa chcem poďakovať aj našim hostiom za ich veľmi významný príspevok k dnešnej diskusii. Myslím, že to bolo užitočné pre nás všetkých. Mám niekoľko poznámok, ak dovolíte zo svojej pozície spravodajcu pre Európsku revíziu politiky susedstva. Som presvedčený, že Európa má obrovský potenciál v rozvoji kultúrnej diplomácie, najmä pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú ehm, zemepisne blízke Európe. Kultúrna spolupráca by mala byť významnou súčasťou kontaktov s našimi susedmi Tiež je dôležité zohľadniť aj viditeľnosť kultúrne dimenzie v našich vzťahoch. Mali by sme viesť zrejme priamejší dialog a to vrátane najvyššej úrovni o kultúrnych otázkach. Zlepšenie kultúrnych vzťahov môže mať pozitívne vplyvy aj v situáciách, kde hľadáme riešenie konfliktov alebo situácia, kde sa snažíme nastoliť mier tak ako eh, povedala predrečníčka. Už máme tieto skúsenosti eh, z mnohých eh, krajín Západného Balkánu a mali by sme ich využiť v našom susedstve. Podpora kultúrnej výmeny mm, podľa mňa si zaslúži pozornosť. Myslím, že medziludské kontakty sú dôležité a súhľadným nástrojom kultúrnej spolupráce, teda mali by sme do tohto e, investovať všetko naše úsilie. A chcem e, vzieť do úvahy taktiež odporúčania, ktoré tu dnes zazneli, keď budem vypracúvať e, svoju revíziu európskej politiky susedstva. Ďakujeme pekne. Ďalej, ďalšia rečnička. Pani Bločka, ďakujem. Budem veľmi stručná. A ja sa chcem pridať k predrečníkom a vychádzať z mojich skúseností. Skôr ako som sa stala poslankyňou, som sa zaoberala maďarsko-ukrajinskými vzťahmi z hľadiska kultúry. Mám aj niekoľko záverov. V prvom rade je veľmi dôležité, aby sme mali spoločnú európsku stratégiu, kde je kultúrna diplomacia nástrojom, ale podľa mňa sú bilaterálne vzťahy rovnako dôležité. Mali by sme vychádzať z toho, že štáty sa reprezentujú v zahraničí a potom môžu využívať aj rôzne kultúrne inštitúty. Inštitúty napríklad v Maďarsku boli už v, na konci minulého storočia z rôznych európskych štátov a šírili našu kultúru. Je to model možno aj pre ostatné krajiny, ale potom sú tu aj ďalšie individuálne iniciatívy. Zoberme si nejakého aktéra kultúrnej scén- e, scény alebo vedca, ktorý svojou osobou prispieva ku kultúre a vzájomnému porozumeniu. Potom si myslím, že je dôležité, aby sa porovnávali aj jednotlivé naratíva využívané, povedzme, v učebniciach. Bez toho nemôžeme mať dobrú kultúrnu diplomáciu. Ďakujem veľmi pekne, Andrea. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Len veľmi stručne. Chcem sa vám poďakovať za túto príležitosť mať túto mm, debatu o kultúrnom dedičstve, ktorú sme mali vo výbore pre kultúru. Jej výsledky boli veľmi pozitívne aj pre dnešnú tému. Možno by sme mohli mať ešte troška viacej E, tohto aspektu pri kontaktoch s ďalšími krajinami. Možno som naivný, ale my sa pozeráme na všetko z našeho pohľadu, našej kultúry, ale možno sa treba pozerať aj inak. Na všetko sa pozeráme len na veci z nášho pohľadu aj z našej kultúry. Minulý týždeň som bol v Turecku, stretol som sa s rôznymi problémami medzi EÚ a Turecku v prístupovom procese. Ale my stále vystupujeme voči Turecku paternalisticky z hora, dávame im pokyny, ako majú čo robiť. A ja si myslím, že my musíme samozrejme obhajovať výdobytky, ktoré máme, ale vždy to treba robiť s úctou voči kultúre a hodnotám partnera. Myslím si, že to je tá otázka, o ktorej ste tu aj vyhovorili. Ako môžeme e, posilniť vzájomnú úctu a E, tak, aby sme spoločne vybudovali niečo lepšie. To sa týka vzťahov Európy k ostatným krajinám, ale platí to aj pre Európu, vzťahy sever-juh alebo vzťah e, centra Európy k východu a juhu Európy. Aj tu vznikajú rôzne pocity že komunikácia je vedená z pohľadu nadradenosti. Takže ďakujem vám za váš návrh, aby sme e, našli správny jazyk pre kultu- komunikáciu s ďalšími a s ostatnými partnermi. A teraz dám ešte slovo pán Gaderovi. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem len povedať, že naša vonkajšia služba je už veľmi aktívna v oblasti kultúrnej diplomácie. Máme dvoch nových kolegov, ktorí e, začali pracovať na tejto problematike, pretože nám záleží na implementácii prípravnej akcie a rozvíjame aktivity, ktoré sa tu spomenuli a dávame takéto prvky do e, partnerských nástrojov, ale súhlasím s tým, že treba vypracovať stratégiu, treba mať nejakú takú nosnú, taký nosný prístup a v nasledujúcich mesiacoch pokročíme v tejto oblasti. Čo by malo byť zásadou týchto prvkov? V prvom rade si myslím, že musíme prejsť od čistej kultúrnej diplomácie k ďalším krokom a to je zapájanie ďalších aktérov a potom vzťahov medzi jednotlivými občanmi. Treba sa zapájať do takýchto aktivít. Potom, ako by mala byť e, riešená úloha e, národných štátov, ako sa majú jednotlivé štáty zapájať do medzinárodných vzťahov a kultúrnej diplomácie. Potom vidíme nových aktérov, nové zainteresované strany, napríklad súkromný sektor. A potom je tu posledný prvok a to je, ako riešiť kultúru a e, fragilitu. To je veľmi dôležitý prvok. Práve vidíme na poslednom prípade z Tuniska, že to musíme naliavo riešiť a možno by sme tu mohli spraviť niečo aj z hľadiska rýchlej reakcie. Ďakujem. Ďakujem, pán Gajder. A teraz dáme slovo pánovi Zampierovi, ktorý pred, e, zastupuje DG Kult. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len povedať, že sa veľmi tešíme dnešnému dňu je to niečo, čo, na čom sme už dlhšie pracovali, ako Sana už práve pripomenula. A teraz dobre spolupracujeme s ďalšími kolegami aj z ďalších generálnych riaditeľstiev a sme pripravení realizovať e, niektoré kroky z prípravnej akcie, ale myslím si, že musíme ísť aj troška ďalej, aby sme mali ten strategický rámec, o ktorom hovoril pán Wagner, ako aj moji kolegovia. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo pani Ustači, Ustači, za, poslan, Ustači za poslancov a potom na záver pani Kosta. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše pripomienky, za váš záujem. Nebudem sa vyjadrovať k vašim jednotlivým komentárom, ale chcem položiť otázku. Zdá sa, že je záujem o ten návrh, ktorým prišiel Gottfried Wagner, ktorý sa týka kult- mechanizmu kultúrnej rýchlej e, reakcie, už my to nazveme akokoľvek. Takže tá otázka je, že čo sa potom spraví? Čo bude ďalší krok pri takomto návrhu? My všetci chceme mať konkrétne akcie v budúcnosti. Prebieha veľa vecí, európske inštitúcie robia nejaké kroky, Európsky parlament tiež, ale ja myslím, že treba veľmi konkrétne konať a prísť s konkrétnymi opatreniami, ktoré by sa mali čo najrychlejšie zrealizovať. Takže to je skôr otázka a nie pripomienka, nie komentár. Ďakujem. A teraz pán Wagner. A ja za seba by som sa chcel poďakovať za to, že ste si nás vypočuli a že ste potvrdili túto potrebu. Ďakujem aj za to, čo sa už dosiahlo v inštitúciách, či už vo vonkajšej službe alebo ďalších generálnych riaditeľstvách či EP. Ale nezabúdajme na Čínu. Na konci tohto storočia chce mať Čína 2000 konfuciánskych inštitútov po celom svete. Už majú viac ako tisíc. A to znamená, že táto výzva je obrovská a zdôrazňuje to aj potrebu dlhodobej stratégie a e, potrebu odvážnej stratégie. A ja sa veľmi teším, že sme sa dosiahli túto pozitívnu reakciu, ktorá hovorí o rýchlom nástroji, ktorý by sa mohol pružne uplatňovať. Kultúra nie je o veľkom e, množstve peňazí ani o veľkých e, technických problémoch. Je to o ľuďoch, ktorí chcú našu reakciu. A keď hovoríte dnes s mladými ľuďmi, a to už môžem povedať to na svoj vek, ich záujem o EÚ veľmi často súvisí s pozitívnou úlohou EÚ v, globálnych, e, v globálnom kontexte to je to, čo očakávajú od nás iný mieru milovný svet. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Wagner. Som veľmi rád, že sme mali takúto entuziastickú nadšenú debatu a vidím, že všetci tí poslanci, ktorí tu zostali, majú záujem o ďalšie rozvíjanie spolupráce v oblasti kultúre, ako aj spolupráce s príslušnými odbormi komisie, ako aj expertmi, ktorí sú do toho zapojení, lebo EÚ nie je len politický projekt, je to aj kultúrny projekt, multikultúrny projekt a preto využívanie kultúry je jedným z nástrojov na budovanie mieru, zmierenie, lepšie pochopenie, hlavne v časoch krízy ktorou momentálne prechádza Európa. Takže takto sme sa podelili o všetky dôležité vstupy a na základe našich um, kultúrnych hodnot a hodnot chcem poprosiť pani Kosta, aby uzavrela dnešné rokovanie. Ďakujem, pán podpredseda. Som presvedčená o tom, že toto je prvá, ale o to dôležitejšia e, príležitosť a prvý krok na dlhej ceste, ktorú sme načrtli vo vzájomnej e, spolupráce. A zdieľam ten názor, že táto záležitosť je mimoriadne urgentná e, a, ako ste povedali veľmi trefne, nie je tu iba záležitosť dlhodobých a strednodobých riešení, ale aj krátkodobých a okamžitých reakcií a povedali by sme, že existujú už dostatočné dôkazy, e, ako vaša agenda bude iba naberať na dôležitosti, či už e, e, v oblasti náboženstva alebo kultúry, tým, že oslavujeme vzájomnú diverzitu a samozrejme bude rásť aj dôležitosť pre E, e, medzinárodné vzťahy. Takže myslím si, že musíme mať na pamäti, že tento rok e, oslavujeme a pripomíname si schválne deklarácie o diverzite a pripravujeme hearing, ktorý bude oznamený v nadchádzajúcich mesiacoch o téme kultúrnej diverzite a propagovaní interkultúrneho dialógu a ktorý sa bude sústrediť predovšetkým na to, ako sa môžeme vyhnúť radikalizácii. Bude to ďalšie stretnutie medzi výborom pre kultúru a výborom AFED a samozrejme aj komisiou. A e, samozrejme aj vysoká predstaviteľka Mogheriniová e, je k dispozícii nám v tomto pomôcť e, práve v tejto záležitosti. Takže si vyhradzujem e, tak na komisii, ako aj e, na iných fórach e, v mene podpory tejto iniciatívy. Avšak táto sila iba poukazuje náš spoločný názor a zdieľam niektoré názory, ktoré tu e, odzneli e, predovšetkým s kolegom Diakonom, e, kde, ktoré otvoril na prvom stretnutí a zasadnutí výboru, ktorá sa týka kultúrneho dedičstva o spolupráci pri ochrane týchto pamiatok. To je samozrejme veľmi dôležité a myslím si, že budeme musieť aj ďalej pracovať. Ohľadom toho, čo už načetol pán Wagner o vytvorení nového fondu. A to si myslím, že to bude kompetencia, ktorá, bude, ktorá je viac v rámci výboru AFET pri posudzovaní možnosti vytvorenia takéhoto eh, osobitého fondu, eh, ktoré by mali posilňovať vzťahy medzi Európskou úniou a tretími krajinami. Samozrejme, treba už využiť tie nástroje, ktoré Európa má k dispozícii a z ktorej čerpá okamžitú skúsenosť ako oblasť Balkánu či oblasť Stredomoria na jednej strane a na druhej strane tu existuje silné povedomie o vzájomnom kultúrnom dedistve, ako aj silný odkaz e, tvorivosti, ktorý je veľmi dôležitý e, pre Afriku, ako aj iné krajiny, ktoré sú e, veľmi závažným spôsobom narušané Ďalšia otázka, ktorá je veľmi e, dôležitá a oblasť, ktorej by sme mohli spolupracovať, je prevencia konfliktov. A aby som e, zdôraznila, e, tie hlavné argumenty sú to práve tie meké schopnosti alebo soft skills a vzájomnosť, respektíve reciprocita ktorá je veľmi nepaternalistickou odpoveďou. To si myslíme, že dá väčší priestor občianskej spoločnosti, ale aj mladým e, ľuďom, ktorých sa zaujíma o tieto vzťahy. Máme aj skúsenosti, ktoré sa týka z projektov, uvediem jeden ako príklad, e, kde sú zaangažované nielen členské krajiny, ale aj E, tretie krajiny, ktorá je, e, nám dáva väčšie príležitosť pre mobilitu. Myslím si, že aj kvôli horizontu je to veľmi dôležité vyvinúť, vytvoriť nové iniciatívy ako napríklad digitalizáciu kultúrneho e, dedictva, o ktorej sme hovorili, ale aj o iniciatívach, ktoré sú viazané na konkrétnych ľudí a siete. Myslím si, že takto by sme mohli pracovať aj naďalej. A chcela by som sa poďakovať e, koordinátorom a zároveň ich e, navrhnúť ich a dať k dispozícii, e, ako ďalej spolupracovať aktívnym spôsobom. A myslím si, že by to malo veľký význam. Takže ďakujem veľmi pekne tým, ktorí prišli a preukázali túto vôľu, ktorú zdieľame spoločne za túto veľmi viditeľnú. Ďakujem pani predsednička, ďakujem odborníkom a ďakujem aj tým, ktorí tu ostali do 6.45 a ďakujem aj tlmočníkom. Uh, uvidíme sa budúci týždeň na AFETI uh, v pondelok po obede. Ďakujem.